čo sa zdržal jednomyselne prijaté. Milí kolegovia, protokol tohto zasadania bude predložený na schválenie na začiatku budúceho zasadania. A tieto uznesenia budú sprostredkované osobám a grémiam, ktoré sú v nich spomínané. A teraz prerušujem plenárne zasadanie. Prajem vám príjemnú cestu domov.